o tkanivách a e, bunkách a e, určite budeme e, pri tej revízii spolupracovať aj s Európskym parlamentom. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz ešte by som chcel povedať, že rozprava bola uzavretá hlasovať sa bude zajtra o 12. hodine. Dámy a pánové. Dámy a páni, ďalší bod na programe je správa, ktorú predkladá pán Gustafsson e, úloha žien v ekologickom hospodárstve. Nech sa páči, e, pán spravodajca Gustafsson, 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Od prvého dňa, ako začal celý tento proces prípravy správy, som mal rozsiahle kontakty s inými spravodajcami, stretával som sa s politickými poradcami, ako aj neziskovými organizáciami. A chcem sa srdečne poďakovať všetkým z vás, ktorí ste sa zúčastnili na príprave celej tejto správy a prispeli ste k tomu, že vyzerá to, ako vyzerá. Vaše návrhy, stanoviská prispeli k skvalitneniu správy. Poukázali ste na to, čo chýba, a potom sme spolupracovali aj v oblasti internetu, riešili sme nové cez stránku na Facebooku a tak ďalej. Toto je vlastne taká správa, ktorá siaha priečne to všetky politické skupiny, tú spoluprácu, aby sa nám podal zlepšiť situáciu. Je dôležité zvoliť rozličné politické stanoviska. To je niekedy dôležité, ale je to toto dôležitejšie v čase politickej krízy. Musíme tu riešiť aj ekonomické problémy, hľadať riešenia. A častokrát potom eh, rozpráva je veľmi technická. A tu ide o to, ako zlepšiť postavenie žien a mužov a ide tu vlastne o to, ako vlastne prežiť na planéte, ktorá má obmedzené prírodné zdroje. Súčasné ekonomické systémy nerešpektujú to, že prírodné zdroje sú jednoducho obmedzené. Neustály rast sa považuje niečo ako tak povedať za náboženstvo. To znamená, že skôr alebo neskôr e, nastane kolaps, predovšetkým pretože každý tovar alebo služba znamená ďalšiu záťaž e, prírodných zdrojov. Potrebujeme suroviny, vodu a tak ďalej. Samozrejme, toto ovplyvňuje ekosystémy a ktoré sú vlastne základom e, nášho života vôbec. To znamená, že vlastne by sme ma, potrebovali mať zrovneprávnenú zelenú ekonomiku. Potrebujeme mať udržateľnú ekonomiku, je to teda systém, ktorý znamená, že zachováme e, produkčnú kapacitu našich ekosystémov, budeme chrániť planétu a zároveň e, zabezpečíme to, že budú pokryté ľudské potreby. To znamená, že toto je určitý rámec, a dôležité je zabezpečiť spravodlivé prozdelenie zdrojov medzi všetkými ľuďmi na planete, medzi ženami a mužmi a medzi generáciami. Zelená ekonomia, ekonomika sa netýka len pre všetkým zelených technológií, ale týka sa to aj sociálnej spravodlivosti. To znamená, že ide tu o udržateľnú ekonomiku. Na to, aby sa podarilo zabezpečiť udržateľnú budúcnosť, je nutné myslieť mimo trhovej perspektívy a krátkodobej perspektívy. Je dôležité sa zamerať pre všetkým na to, čo je prospešné pre ľudí a na prvom mieste musíme zachovať základné fungovanie ekosystému, lebo bez nich nie je možné zabezpečiť žiaden blahobyt. To znamená, že cesta k e, zelenej alebo udržateľnej ekonomike ide prostredníctvom zmenu eh, bohatého sveta. To znamená, že musíme vytvoriť udržateľné vzorce pre produkciu a spotrebu. Eh, súčasná ekonomická politika eh, sa nachádza na hranici kolapsu. Tu ide o to, že je nutné riešiť situáciu, je nutné zlepšiť postavenie chudobných žien, zlepšiť vyváženie medzi juhom a severom. To znamená, že naša aktuálna spoločnosť sa musí absolútne zmeniť do spoločnosti. To vyžaduje špecifické opatrenia mnohé oblasti. Doprava, spotreba potraviny, e, to sú veci, ktoré sú prepojené s udržateľnou ekonomikou a v rámci týchto oblastí je dôležité nájsť určitú rodovú perspektívu. Táto správa ponecháva určité možnosti, ako je možné sa ísť touto cestou, ako je možné zabezpečiť udateľnú ekonomiku, kde ženy a muži majú rovnaké možnosti a môžu rovnako ovplyvniť e, ďalšie formovanie spoločnosti, je možné

Thank you, chair. Ďakujem pekne. Ja vítam túto správu. E, naozaj je kvalitná. Toto, toto, e, toto rodový aspekt je veľmi dôležitý aj pri environmentálnych témach pracovničky sú málo reprezentované v novom e, sektore a e, to vo všeobecnosti takisto aj vo výskume a vývoji špeciálne. Naozaj potrebujeme iniciatívy, ktoré budú povzbudzovať ženy, aby, aby študovali tieto oblasti, aby pracovali v týchto oblastiach aby sa venovali práve zelenému e, hospodárstvu. Mali by byť ženy viac angažované aj do rozhodovacieho procesu v správnych radách a tak ďalej, aby sa posilnila rovnosť a demokracia v rozvojových krajinách, prístup k vode, e, biomasa, energetika a tak ďalej. Tam sú veľmi odlišné e, dopady na ženy a na mužov, takže je veľmi dôležité, aby tieto e, zelené technológie boli k dispozícii aj v rozvojových krajinách, aby títo ľudia mohli investovať do zeleného hospodárstva. A na, na záver chcem odporúčiť, aby sa investovalo aj do miestných dopravných systémov, Takí, ktoré budú ekologické. To je dobrá vec pre podporu aj sociálnej inklúzie, je to pozitívne aj pre životné prostredie. Takže ešte raz gratulujem pánovi spravodajcovi, ďakujem pekne. E, ďalší rečník, e, pani Flašiková Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda

Ďakujem pekne, tiež sa chcem poďakovať eh, pánovi Gustafsonovi eh, za tú správu. Navyše sa veľmi dobre spolupracovalo eh, pri príprave tejto správe spoločne. Naozaj, keď nám chýba rodový pohľad e, v rámci environmentálnej politiky, to iba e, zvyšuje tie rodové rozdiely. Už sme to veľakrát všimli a preto ten rodový mainstreaming, tak ako to je v správe napísané, je naozaj veľmi dôležitý na medzinárodnej, aj na národnej, aj na regionálnej úrovni. To my požadujeme a chceme to aj v tej správe naozaj mať. A veľmi si e, cením to, že dva pozmeňovacie návrhy, ktoré my sme predložili, tam sú zahrnuté. Jeden sa týka špecifické úlohy žien v rámci ekonomickej krízy a potom e, stratégia Európa 2020, ako sme už povedali e, v tej e, správe, je fakt, že ženy proste trpia v súvislosti s krízou viac ako muži v mnohých oblastiach, ale aj ten prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, zase tam bude istá nová príležitosť pre vytvorenie nových pracovných eh, príležitostí, nových zamestnaní. Takže treba to brať aj z tejto pozitívnej strany. Ďakujem ďalej pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, pán komisár, klimatické e, zmeny a strata biodiverzity e, naozaj ohrozujú životné podmienky, sociálnu a spoločenskú situáciu obyvateľov. Chceme, aby členské štáty pomáhali ženám, aby mohli kombinovať súkromný a pracovný život, aby sme podporovali aj podnikavosť v takýchto trvalo udržateľných sektoroch a aj v sektore e, služieb. A chcem e, požiadať o podporu aj pokiaľ ide o prístup e, žien k mikrokreditu. To sú tie malé stredné podniky. Máme tu plány energetickej efektívnosti. Tu je možnosť vytvoriť až 2 milióny nových pracovných príležitostí, takže členské štáty by mali pripravovať nové vzdelávacie programy v rámci Federu, v rámci FCS, pardon, FSC Čiže treba naozaj, aby členské štáty e, prijali aj také fiskálne politiky, ktoré budú schopné podporovať rozvoj ekologického hospodárstva, e, aby sa investovalo viacej do trvalého e, udržateľného rozvoja. Ďakujem pekne. Ďalej, pani Češková. Pane předsedo, já jsem původně prišla... Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som prišla preto, lebo som chcela hovoriť k zprávě, ktorá sleduje potom, ale tomu, čo tu e, zaznelo zo strany e, kolegyň. To si veľmi e, vážim, teda kolegyne si vážim a teda chcem tiež na to zareagovať. Súhlasím s tým naozaj, že bez ohľadu na to, či sa to týka žien, ktoré sa zúčastnia svojej úlohy v tzv. zelenom alebo ekologickom hospodárstve alebo kdekoľvek inde, naozaj je treba podporovať rodovú rovnosť a podporovať všetky možnosti, ktoré im prináša súčasná moderná politika v tom zmysle, aby mohli aj vo chvíli, keď si ložia rodinu, naďalej pokračovať, aby sa správne e, tieto e, rodové stereotypy delili, aby už teda neexistovali, tak tie stereotypy, aby sa e, podelili o starostlivosť o deti aj s manželom, aby si tie úlohy rozdelili a týka sa to v týchto prípadoch konkrétne fariem, čiže polnohospodárstvo, o tom hovoríme, a tam naozaj tá rodina pracuje spoločne. Ja nemôžem súhlasiť s tým, že by tým spôsobom, že deti nejakým spôsobom boli postihnuté a naopak chcem podporiť tie myšlienky, ktoré sa toho týkajú, teda aby ženy mali ďalšie možnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Thank you very much. And... Ďakujem pekne na záver e, pán komisár Dali. Ďakujem pekne, pán predseda, e, vážení e, kolegovia, vážené kolegyne. Chcem sa menej komisie poďakovať parlamentu a najmä pánovi spravodajcovi za správu o úlohe žien v ekologickom hospodárstve. Pardon. Takisto E, sa chcem poďakovať aj výboru pre e, ženské práva e, vo veci tejto správy. Naozaj treba dať ženám možnosť, aby uplatňovali svoje práva v praxi a je to pozitívne aj pre zelené hospodárstvo. Rodová rovnosť a emancipácia žien je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, pokiaľ ide o trvalo udržateľné hospodárstvo, pokiaľ ide o energetiku, pokiaľ ide o vzdelávanie a tak ďalej. Eh, je veľmi vhodné práve teraz o tomto eh, hovoriť. Máme tu Rio plus 20 a teda tie ďalšie kroky. Tam tiež eh, táto otázka bola veľmi dôležitá. Rio plus 20, o tom sa už veľa hovorilo, o tých výsledkoch. Niekto hovoril, že možno, že to bol celkom dobrý výsledok, možno nie taký, ako by sme úplne dúfali, ale lepšie, ako sa očakávalo. Platí to aj pre tieto rodové otázky. E, tam naozaj sa zašlo trochu ďalej ako iba v Johannesburgu. A tieto prvky sú teraz e, v tom dokumente spomenuté ako úplne základné, fundamentálne, pokiaľ ide o našu víziu a e, naše politické odhodlanie. A máme tam konkrétne aj sekciu o rodovej rovnosti, o emancipácii žien. Sú tam rôzne prvky s tým súvisiace spomenuté. Ale chcem spomenúť ešte ďalšiu pozitívnu vec, o ktorej sa možno až tak veľmi nehovorí v súvislosti s Rio plus 20 a je to vec, ktorá bola veľmi dôležitá pre eh, pozíciu aj EÚ, aj eh, uznesenie Európskeho parlamentu a to je mainstreaming rodových perspektív eh, vo viacerých kapitolách výsledkového dokumentu. Týka sa to potreby rodovo citlivých informácií Eh, a eh, to platí pre oblasť, ako sú financie, technológie, budovanie kapacít a tak eh, ďalej. V Riu sme sa dohodli na tom, že potrebujeme, aby ženy, ktoré žijú na vidieku, aby aj tie boli emancipované, aby sa zlepšovala vďaka tomu potrebná bezpečnosť, výživa obyvateľov a tak ďalej Treba, aby ženy mali prístupy eh, k požičkám, aby eh, mali lepšiu zdravotnú starostlivosť, eh, sociálne služby, vzdelávanie a prístup k technológiám rodová perspektíva, keď ju zavedieme do týchto oblastí, ktoré súvisia s zeleným hospodárstvom, bude to veľmi dôležité pre dobré ďalšie kroky následné po 20, plus 20, pardon. To bude tak vnímať určite aj komisia keď sa snažíme prejsť e, k hospodárstvu, ktoré e, je zelené a inkluzívne, táto sa vlastne ešte iba začína aj na európskej úrovni, aj na medzinárodnej úrovni. A Európsky parlament e, požaduje, aby radový mainstreaming bol uplatňovaný v praxi a vychádza to naozaj z reality a nakoniec je to aj v tom dokumente Rio 20 spomenuté spolupráca eh, aj s výborom pre eh, rodovú rovnosť a ženské práva je veľmi dôležitá v tejto dôležitej oblasti a výzve. Ďakujem pekne, pán komisár, uzatváram Rozprávu hlasovať sa bude zajtra o 12. .00. Dalším bodem pořadu jednání. Ďalšia správa. spravodajkyňa Irače Garcia Pérez a názov správy je pracovné podmienky žien v sektore služieb. Nech sa páči, e, pani spravodajkyňa, 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. E, sektor služieb e, predstavuje 70 vôbec všetkých pracovných príležitostí v EU, 83 žien.